Predtým, ako prejdeme k hlasovaniu, dám slovo pánovi Bradburnovi. Nech sa páči. Uh, you, Ďakujem pekne, pani predsednička. Dúfam, že ma budete počuť cez tento hluk. Prosím, uh, pani predsednička, mohli by ste mi pomôcť? Pýtam sa, kedy začne tento parlament konať aby títo poslanci eh, nemuseli behať medzi kanceláriami a touto eh, snemovňou, bez toho, aby ich stále eh, zastavovali lobbysti, ktorí vám dávajú hromady dokumentov, pretože toto naozaj vyzerá ako akýsi univerzitný študentský odbor a nie ako Európsky parlament. Prosím, pani poslankyňa, urobte s tým niečo. Ďakujem pekne, pán Bradburn. Budeme o tomto hovoriť s kvestormi. Pokúsime sa prijať opatrenia. Predtým, ako prejdeme k hlasovaniu, mám ešte niekoľko oznámení. E, príslušný výbor opravil dokument schválený v Európskom parlamente. E, pozícia Európskeho parlamentu e, čo sa týka stavebného materiálu, je to v súlade s článkom 216 odsek 4. Toto opravenie sa považuje za schválené jedine, že by do 40, 48 hodín politická frakcia alebo 40 poslancov by e, žiadali hlasovanie o tejto zmene. E, môžete si pozrieť konkrétne presné znenie na webovej stránke Seance en Direct a e, potom e, v súlade s článkom 2011 odsek 3 výbor pre ústavné záležitosti navrhuje nasledovnú interpretáciu článkov 65 a 60-65 e, po vrátení do výboru na základe článku 65.3 e, príslušný gestorský výbor predtým ako rozhodne e, umožní pridruženému výboru v súlade s článkom 50 rozhodnúť o tých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré tvoria ich exkluzívnu právomoc, hlavne tie, ktoré by mali byť eh, predložené parlamentu. Lehoty stanovené v súlade s tretím ocekom druhou odrážkou vypláv, vyplývajú z ústneho alebo písomného predloženia týmto e, príslušným výborom ale parlament môže aj rozhodnúť, kedy bude najlepšie e, skúmať tieto návrhy. Potom výklad článku 50. Konferencia predsedov rozhodla, že pridružené e, výbory musia rešpektovať všetky e, pravidlá a e, musia sa rešpektovať aj práva e, na spoluprácu ale môžu byť samozrejme predkladané pozmenujúce návrhy na plenárnu schôdzu. Keď gestorský výbor neuzná právomoci pridruženého výboru, tak e, schválené rozhodnutia prvým výborom sú platné ale potom sa priamo na plene dajú predkladať e, pozmenujúce e, návrhy v rámci e, príslušnej právomoci. Toto sa považuje taktiež za schválené, ak žiaden, žiadna námietka nebude vznesená do zajtra 16. februára bude potom stiahnutá správa Matiu. Dobre. Budeme za- hlasovať teraz. Je to správa Eva Žoli, e, dohoda o obchode, rozvoji a spolupráci me- e, medzi ES a Juhoafrickou republikou. Hlasujeme menovite. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Je to schválené. Teraz budeme hlasovať e, taktiež e, podľa zjednodušeného postupu o správe pani Kopa, dohoda medzi EÚ, Islandom a Lichtenštajnskom a Norskom. Hlasujeme, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. Niekto sa hlási o slovo. Ja iba chcem e, poznamenať, že e, moje technické hlasovacie zariadenie nefunguje. Pán Koferáty? Ja mám ten istý problém, pani predsednička. A chcem, aby bol zaznamenané, bolo zaznamenané to, ako som hlasoval. Áno, všetko to